Je to tretie zasadnutie počas e, nového volebného obdobia, pokiaľ ide o výbor EMPO. Pokiaľ ide o jazykový režim, máte dispozícii všetky jazyky s výnimkou finčiny a chorváčiny. Chorvánčiny nepatrí, nepatrí medzi lingvistický profil nášho výboru. Dostávame sa bodu 2. Isté sú tu niektorí z vás, ktorí si kladú otázku, kde pán predseda na nešťastie, pán Hendel, náš predseda, ochorel a to znamená, že nebude sa môcť zúčastniť e, našich zasadnutí v priebehu najbližších mesiacov. Ja ho budem nahrádzať a pevne verím, že sa k nám vráti čo najskôr. Takže to je ten dôvod, prečo ja sedím na tomto mieste a samozrejme budem sa snažiť postupovať čo najlepšie, odvádzať čo najlepšiu prácu, ale musím povedať, že nemala som veľa príležitostí sa pripraviť na toto zasadnutie, ale iste budeme mať dobrú spoluprácu a príjmeme dobré rozhodnutia. Už sme vám oznámili, že budeme mať spoločnú fotografiu. Je to spoločná fotografia všetkých členov tohoto výboru. Ale to sa uskutoční, keď sa vráti medzi nás pán Hendel, takže nie je to nič naliehavé. No a týmto pádom sa dostávame k tretiemu bodu nášho programu. Ide o to, ako pracovať čo najefektívnejšie pomocou postupu e-meeting. My sme prešli na bezpapierovú verziu práce. Ja by som vám teraz chcela predstaviť náš tým a oni nám povedia, ako postupovať v rámci tejto situácie, kde vlastne pracujeme bezpapierovo, kde nebudeme dostávať e, papierové verzie e, dokumentov v rokovacej sále. To znamená, že budeme musieť viac pracovať na našich počítačoch. To znamená, teraz by som chcela slovo pani Verbekajke, ktorá vedie príslušné oddelenie, ako aj projektov manažerovi, ktorý má na starosti internetové služby. Požiadam ich, aby nám povedali, ako to celé bude fungovať. A samozrejme sú pripravení na prípadné otázky, ktoré by ste mohli mať po krátkom úvode. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Moja kolegyňa je tu. Na nešťastie tu máme trošku problémy, pokiaľ ide o pre, káblové prepojenie, takže museli sme sa trošku rozsadiť, ale nevadí, vyriešili sme to. V každom prípade by sme vám chceli ukázať na monitoroch, ako budeme postupovať. Ten kábel, ktorý tu je, tak to nefunguje. Takže takto sme sa museli rozsadiť, ale určite vám ukážeme spoločne, ako to má celé fungovať. V každom prípade ďakujem pekne za túto príležitosť za to, že môžeme hovoriť o e-meeting. Je to vlastne prvýkrát, kde na v celom výbore môžeme predstaviť, ako funguje e-meeting, takže pre nás to tiež niečo nové. Isté, ako povedala pani predsednička, áno, je pravdou, že v parlamente sme prešli na bezpapierové postup a prácu. To znamená, že nebudete dostávať žiadne vytlačené dokumenty ani neskoršej fáze. Takže to je skutočne nová situácia nový pracovný postup a parlament v každom prípade núka elektronickú aplikáciu alebo elektronický systém, ktorý sa volá e-meeting, aby sme vám poskytli takýmto spôsobom potrebné dokumenty, ktoré potrebujete na sadnutie vašich výborov. Samozrejme chápame, že dokumenty sú veľmi dôležité pre všetky orgány parlamentu, aj pre výbory. Samozrejme, dôležité poskytnúť čo najskôr a to tak, aby bolo možné ich otvoriť na všetkých možných zariadeniach. My sme u nás v parlamente vynuli túto aplikáciu e-meeting, aby to zodpovedalo vašim potrebám v maximálnej miere. E, môžete si zabezpečiť prístup prostredníctvom Wi-Fi pripojenia, alebo prostredníctvom vašej SIM karty, hoci kde, hoci kedy, na akom mobilnom zariadení, laptope, tablete alebo smartfóne. Samozrejme aj prostredníctvom vášho počítača v kancelárii. My sme dali dispozícii v každom prípade jeden papier, máte to asi pred sebou, tu vidíte tak, tak eh, zhrnúť, také zhrnutie, ako sa dostanete k e-meeting tej aplikácii. Tu je popísané to, ako môžete využívať eh, prostredníctvom vašich zariadení túto aplikáciu. Ak dovolíte, pani predsednička, ja by som teraz požiadala moju kolegyňu Dinu, aby nám predviedla, ako funguje e-meeting. Teda je to muž Dina. Takže pokiaľ ide o aplikáciu e-meeting, je to webová aplikácia, to znamená, že nie je dôležité nič inštalovať na to, aby ste ju mohli využívať. To znamená, že môže e, fungovať na akomkoľvek zariadení, či desktop, iPad alebo Android. Ak sa chcete dostať tejto aplikácii, tak musíte tu samozrejme napísať správnu adresu alebo môžete ísť cez stránku europarl.europa.eu lomeno e-meeting. No a v zásade sa tam takto dostanete, odkliknite to. Je to interná aplikácia, to znamená, že iba osoby z Európskeho parlamentu, teda osoby, ktoré sú zaregistrované v systémoch Európskeho parlamentu, majú prístup. Takže ja tu teraz dám moje užívateľské meno ako aj heslo. No asi teraz každý uvidí moje heslo. <laughs> No. A tým pádom sa dostanete do systému, to sa otvorí prvá stránka, dostávate sa vlastne našim interným zdrojom. Prvýkrát, keď sa dostanete na tú stránku, tak tak vlastne uvidíte ten, túto, tú, tento obrázok, kde v, v, v jednoduchých krokoch je možné si vybrať jazyk, výbor a potom zasadnutie, takže kliknem jednoducho na štart, na ľavej strane, hore si môžete vybrať jazyk, takže tu ide o to užívateľské rozhranie, potom vedľa toho si môžete vybrať e, výbor, som e-meetingu sa dostanete akémukoľvek výboru, napríklad poďme na výbor EMPO. Systém obsahuje všetky informácie, je to dynamický systém, sú tam aktualizované informácie, to znamená, že ako náhle niekto niečo dodá, aj niekoľko minút pred zasadnutím sa to tu objaví. To znamená, že je o to, ako minimalizovať stres, ktorý by súvisel s vytlačením dokumentov. Ja teraz kliknem na ľavú stranu, na príslušné zasadnutie a tu na pravej strane zase vidím program. Tu sú všetky body programu. Takže toto je vlastne ešte program s dodatočnými informáciami. Tu, tu vidíte spravodajcov. Takže to sú všetky informácie, ktoré by boli v tlačenej verzii dokumentov pre všetky výbory. Takže keď ešte tu kliknete vpravo, tak máte tam program a dokumenty. Zase je to skoro to isté, ale sú tam uvedené iba dokumenty. Takže takto sa ľahkým spôsobom dostanete k dokumentom z tejto stránky. pre akýkoľvek dokument si môžete pozrieť, v akých jazykoch je k dispozícii. No a napríklad, ak sa pokúsim otvoriť jeden z týchto dokumentov, napríklad, áno, mám tu e, návrh stanoviska, bod 11, dnešného zasadnutia, kliknem na ten dokument, tu sa mi otvoril. Takže toto je verzia dokumentu, kde ho môžete čítať, ale nemôžete ho meniť. No a pre prípad, že by som chcel nejako pracovať s dokumentom, môžem ho otvoriť e, v aplikácii, inej aplikácii a tu môžem e, vykonávať určité úpravy, áno, môžem to zaznačiť, prečiarknúť a priamo môžem vstupovať do dokumentu. Takže toto je moja lokálna kópia, to znamená, že tu môžem vykonať zmeny, môžem si to poznačiť, môžem si to, e, tieto zmeny zachovať, uložiť. Ak chcete uložiť tieto informácie, napríklad si vyznačím nejakú časť, prečiarknem, Kedykoľvek vykonám zmeny, toto je lokálna kópia dokumentu, to znamená, že nikto nebude mať prístup k tejto kópie, je to skutočne iba viazané na vaše zariadenia. No a keď ste potom vykonali všetky tieto zmeny, poznačili ste všetky dokumenty, normálne by ste to robili asi perom, tak jednoducho, jednoduchým spôsobom môžete zdieľať tieto dokumenty, poslať e-mailom, napríklad členom alebo asistentom tu môžete vypísať e-mailovú adresu a osoba, ktorá dostane ten dokument, dostane samozrejme s tými dodatočnými informáciami a tými zmenami, ktoré ste vykonali. Takže takto je možné pracovať s touto aplikáciou e-meeting. Samozrejme je možné to vykonať v akýkoľvek aplikácii. Môžem ísť na iný výbor. Niekedy poslanci takmer paralelne pracujú na dvoch výboroch a môžu si hneď pozrieť dokumenty toho druhého výboru. Povedzme, že pozrieme si výbor Jury a tu máte všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú tohoto výboru. Takže toto je aplikácia e-meeting, to je teda aplikácia, ktorá by mala nahradiť to, čo sa vytláčalo, tlačené verzie dokumentov, Väčšinou sa to vytlačilo okolo 20 miliónov strán dokumentov a takto sa nahradia tieto vytlačené informácie. Kedykoľvek, keď sa tu budem v rámci výborov, môžem si tu pozrieť nejaké ďalšie aplikácie a kliknem na e-committee, tak sa dostanem automaticky na intranet, to, to daného výboru. Intranet znamená, že to je webová stránka, kde sú plné informácie, ktoré sa týkajú práce daných výborov. Takže idem tam cez externé Wi-Fi, pripojenie trvá to nejaký čas, ale v každom prípade tieto, všetky tieto aplikácie sú prístupné aj z vašich počítačov, desktopov. Áno, trvá to trošku. Napríklad ja som sa rozhodol, že chcem sa dostať na stránku výboru Júri, mohol by som si pozrieť aj intranet eh, výboru Hempel, no musíme trošku počkať. No, výborne. Takže to je internetová stránka, ktorá obsahuje príslušné informácie. Máme tu 22 takýchto stránok, teda podľa počtu výborov. Tu sa môžem dostať k členom výborov, návrhom správ a tak ďalej. Takže e-committee je taká úplnejšia stránka, sú tam dodatočné informácie, dokonca aj návrhy. Pokiaľ ide o e-meeting, tam máte iba informácie, ktoré sa týkajú zasadnutí v príslušných dňoch. Napríklad tu sa môžem dostať ku všetkým správam, na ktorých sa pracuje. To znamená, že pre každú stránku tu vidím dve záložky. Sú tu, môžete si tu pozrieť, že v akých jazykoch sú tie dokumenty. Napríklad pokiaľ sú to správu, tak kliknem na EJ, to je vlastne legislatívne observatórium, takže môžem si pozrieť tak povedať životný cyklus daného dokumentu. To znamená, že v zásade, pokiaľ ide o prácu výborov, máte tu dve také hlavné aplikácie. Je to e-meeting, ktorý sa týka samotnej zasadnutia, a potom e-committee, ktorý obsahuje úplné informácie o výboroch. Takže to je v zásade všetko, čo som vám chcel predniesť. Ak máte nejaké otázky, samozrejme som vám v dispozícii. questions... Nech sa páči, ak máte nejaké otázky, kľudne nám ich položte. Ak nie, samozrejme môžeme aj mailom alebo telefonicky zodpovedať príslušné otázky, kľudne sa na nás obráťte aj týmito spôsobmi. Sme vám samozrejme aj k dispozícii, ak by ste chceli zorganizovať nejaké informačné podujatia alebo aj pre bilaterálne tak povediac, školenia, aby ste si zvykli na využívanie týchto dvoch aplikácií, ktoré určite budete potrebovať počas tohoto legislatívneho obdobia. Uh, you, And, uh... Ďakujem pekne prvým našim hostom za tieto informácie. Sú nejaké otázky? Nech sa páči, pani Harkin. Ďakujem pekne, iba stručná otázka, pokiaľ ide o heslo. Bolo by dobré, keby, keď hovorím o heslách, sme presne vedeli, že ako postupovať. Určite môžeme si vytvoriť vlastné heslá, to viem, ale sú tu nejaké minimálne požiadavky, počet znakov, že to musí, ako, ako to má byť koncipované. Bolo by dobré to vedieť. E, kolega nám toto ukazoval, bolo by dobre, keby sme sa mohli na to viac zamerať. Takže sú tu nejaké minimálne požiadavky, ako, ako teda má, aký má byť teda formát týchto hesiel? No, sú ešte nejaké ďalšie otázky? Dá sa, že nie. Nech sa páči, poprosím vás o odpoveď. You, you should... Ďakujem pekne. Mali by ste využiť vaše bežné hesla, ktoré využívate pre všetky aplikácie v rámci parlamentu. To znamená, že to prihlasovacie meno v parlamente, ako aj heslo. A to je to heslo, ktoré použijete aj v tomto prípade. Thank you very much. Uh, then it's, uh... Ďakujem pekne. Myslím si, že Dostávame sa k bodu 3. Schválenie zápisníc z rokovaní 17. a 22. júla. Zápisnice máte v vašich zložkách a ak nebudú žiadne námietky, tak môžeme považovať tieto zápisnice za schválené. Zdá sa žiadne námietky? Výborne. Dobre, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. you are all ready to... No takže budeme hlasovať o všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2015 všetky oddiely. Takže pripravme sa. there's Spanish, can you check it? Can you maybe use a Spanish, Spanish interpretation? interpretation. Uh, there is a problem with the Spanish interpretation, I believe. Do we have a... Zdá sa, že je tu problém s tlmočením do španielčiny, takže bolo by dobré to overiť, čo to je za problém. V zásade momentálne to funguje, to je dobrá informácia. Je to kanál 8 pre tých, ktorí počúvajú tlmočení do španielčiny. No, no, uh, we open the vote on... Otváram hlasovanie o návrhu, ktorý sa týka všeobecného rozpočtu, odsek 1, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 1a. Kto je za? Proti? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 1b. Pozmiňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 1a, pozmiňujúci návrh 3 kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz odsek 1b. Tu sú požiadavky na hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? No najlepšie bude, keď si to overíme elektronicky. Pevne verím, že to máte hlasovacie karty. A teraz môžete hlasovať. Hlasujeme o druhej časti. Takže ste za alebo proti? Have you all voted? Hlasovali všetci? Teraz končím hlasovanie. A máme tu výsledky. A bolo to schválené. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Štvrtá časť. Za. Proti Zdržali sa? Zamietnuté. Chcete overiť? Dobre, overíme si to. Overíme si štvrtú časť. The vote is closed. Teraz skončím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Teraz odsek 1C. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Nebolo to veľmi jasné. Takže ja by som navrhla, aby sme hlasovali elektronicky. You've all voted? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A bolo to veľmi tesné, ale bolo to v každom prípade schválené. Teraz odsek 2, pozmenujúci návrh 7, za, proti, zdržali sa, a bolo to zamietnuté. Teraz návrh 8. Je tu odsek 2a. Je to hlasovanie po častiach, takže prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? a bolo to schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? A bolo to schválené. Teraz odsek 3, návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ocek 3, návrh 10. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ocek 3, návrh 11. Je to ústny pozmeňujúci návrh. Nie sú žiadne námietky proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. But it's only one. You need three, three members. There's only one. Uh, so we, we... So we, are there more objections? Are there more objections? Aha, takže sú ešte nejaké ďalšie námietky? Áno, viacej ako tro, troja členovia, tak to znamená, že ústny pozmeňujúci návrh odpadá. V každom prípade budeme hlasovať o pôvodnom texte bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Takže kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? A bolo to zamietnuté. Odsek 3, návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto je proti? Zdržali sa? Nebolo to veľmi jasné, takže musíme si to overiť. Have you all voted? The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Odsek 3a, pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Možno to nebolo dostatočne jasné, skontrolujeme si to elektronickým hlasovaním. Have you all voted? Hlasovali ste všetci poriadku. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh je zamietnutý. Odsek 3a, pozmeňovací návrh 14. S, ústnou, s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 3b, pozmeňovací návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 3b, pozmeňovací návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 4, pozmeňovací návrh 17 kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Ústny pozmeňovací návrh. Ospravedlňujeme sa. Tento ústny pozmeňovací návrh bol stiahnutý. Pozmeňovací návrh 18. hlasovať budeme. Kto je za pozmeňovací návrh 18? K prvej časti pozmeňovacieho návrhu 18. Kto je proti? Zdržali sa? Myslím si, že to musíme skontrolovať elektronicky. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 18, časť 1. Hlasovali ste všetci? Vďaka. Je to podporené, schválené. Opäť pozmeňovací návrh 18, druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Všetci ste hlasovali? Ďakujeme. Áno, zdá sa, že ste mali pravdu. Bolo to zamietnuté. Prejdeme na odsek 4, pozmeňovací návrh 19. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa. Myslím si, že toto si musíme tiež elektronicky skontrolovať. Have you all voted? Všetci hlasovali. schválené. Odsek 5, pozmeňovací návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Odsek 6, pozmeňujúci návrh 21. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Odsek 6, pozmeňujúci návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Z... Schválené. Odsek 6a, pozmeňujúci návrh 23. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím si, že to musíme skontrolovať elektronicky. Have you all voted? Hlasovali všetci? Zdá sa, že máme o jedného náhradníka naviac z frakcie SND. Takže niekto z nich bude musieť vyťahnuť kartu z hlasovacieho zariadenia. Dobre, teraz je to už e, v poriadku. Pozrieme sa na výsledok. Zamieta sa. To bol odsek 6a. Opäť odsek 6a, pozmeňujúci návrh 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím si, že si to môžeme, musíme skontrolovať elektronicky. Ospravedlňujem sa, urobila som chyba chybu. Teraz hlasujeme o odseku 6a, pozmeňujúcom hru 24, takže začneme od znova. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? A? Schválené. A teraz e, prejdeme k odseku 6a, pozmeňovací návrh 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? A zdá sa, že to budeme musieť skontrolovať elektronicky. Všetci ste hlasovali? V poriadku. Uh, it's uh, rejected. Zamieta sa. We'll Teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska a o pozmeňovacích návrhoch. Je zdá sa jasné ka všetkým, ako treba hlasovať a ako sa hlasuje, kto je za. The vote is closed. Otváram hlasovanie. Schválené 36 hlasmi. 9 hlasovalo proti. Dvaja sa zdržali. Ďakujem veľmi pekne. Uh, This one. Teraz budeme pokračovať eh, v hlasovaní o pozmeňovacích návrhoch eh, k rozpočtu. Pozmeňovací návrh 6500. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Dobre, skontrolujeme si to elektronicky. Všetci hlasovali? Všetci ste hlasovali? Uzatváram hlasovanie. A vidíme, že návrh je zamietnutý. Bol to pozmeňovací návrh 6500. Pozmeňovací návrh 6501. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 6502. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Skontrolujeme si elektronické hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 6502. Všetci hlasovali? Ďakujeme. Áno, návrh je schválený. Pozmeňujúci návrh 6503. Ten odpadáva a prejdeme priamo na pozmeňovací návrh 6504. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím si, že aj tento si budeme musieť skontrolovať elektronicky. Všetci hlasovali? Ďaká. Schválené. Pozmeňujúci návrh 6505 odpadáva. Prejdeme na pozmeňujúci návrh 6506. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 6507. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 6508. Teraz, čo sa týka čísel, kto je za, Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Teraz hlasujeme o ústnom pozmeňovacom návrhu. Sú nejaké námietky proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhy? Nie? Takže budeme hlasovať o ústnom pozmeňovacom návrhu. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 6509. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Myslím si, že to musíme skontrolovať elektronickým spôsobom. You have all voted. Thank you. Všetci hlasovali vďaka. Schválené. Pozmeňujúci návrh 6510. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6511. Budeme hlasovať o 6511. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6512. Kto je za? kto je proti? Zdržali sa. Schválené. 6513. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Nie. Skontrolujeme si to teda elektronicky. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 6513. Všetci ste hlasovali. Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6514. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je to veľmi nejasné. Myslím si, že to budeme musieť skontrolovať aj v tomto prípade. Všetci ste hlasovali. Ďakujeme. Chválené. Pozmeňovací návrh 6515. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6516. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 6517. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6518. Za? Proti? Zdržali sa? Myslím si, že to si skontrolujeme elektronicky. Pozmenujúci návrh 6518. Všetci ste hlasovali? Schválené. O jeden hlas. Pozmenujúci návrh 6519 odpadáva. Prejdeme na pozmenujúci návrh 6520. Kto je za? Kto je proti? Držali sa. Zamietnuté. Sú nejaké námietky proti ústne podanému pozmeňovaciemu návrhu? Nie, žiadne námietky. Potom budeme hlasovať o ústne podanom pozmeňovacom návrhu. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa. Kontrolujeme to elektronicky. Všetci ste hlasovali. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6521 za. Proti. zdržali sa. Zamietnuté. Možno by sme si to mali skontrolovať. Hlasujeme o pozmeňovacím návrhom 6521. Všetci ste hlasovali. A je tomu vlastne naopak. Je to schválené. Pozmeňujúci návrh 6522 odpadáva, takže prejdeme na pozmenujúci návrh 6523. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6524 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6525 za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme to elektronicky. You have all voted. Thank you. Všetci ste hlasovali. Vďaka. Bol tu jeden náhradník, ktorý bude musieť vyťahnuť svoju kartičku eh, v skupine SND. Teraz je to v poriadku. Zamietnuté. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 6526. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6527. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6528 za proti zdržali sa schválené 6529 za proti zdržali sa Skontrolujeme to elektronicky. Pozmeňujúci návrh 6529. Všetci ste hlasovali. Ďaká. Schválené. Jedným hlasom. To sa zriedka vidí. prejdeme na pozmeňujúci návrh 6532. Kto je za? a 6531 odpadáva automaticky, čiže prejdem, vchádzame na pozmeňujúci návrh 6532. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Myslím si, že opäť to budeme musieť skontrolovať. Pozmeňujúci návrh 6532. Kontrola elektronickým hlasovaním. Všetci ste hlasovali. Vďaka. Schválené. Veľmi zrejmým spôsobom. 6533 odpadáva, čiže prejdeme na pozmenujúci návrh 6534. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5. za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 6. za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 6537 kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. si návrh 6538, o tom sa nebude hlasovať. A prejdeme na pozmenici návrh 6539, o tom sa nebude ale hlasovať tiež. A prejdeme preto priamo na pozmeňujúci návrh 6541, Hlasujeme o číslach výlučne. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmením si návrh 6542. Hlasujeme iba o číslach. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6, 5, 4, 3. O tom sa nehlasuje ani o 6544. Preto prejdeme na pozmenujúci návrh 6545. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Potom tu je ústny pozmenujúci návrh nejaké námietky k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Pokiaľ tomu tak nie, budeme teda hlasovať o ústnom pozmeňovacom návrhu o vyšších číslach. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmienujúci návrhy 6546 odpada. Budeme o ňom hlasovať. 6546, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6547. V prvom slede budeme hlasovať iba o číslach. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz k poznámkam, k pozmeňujúcom návrhu 6547, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6548, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6549. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme si to elektronickým hlasovaním. Použite hlasovacie karty. Všetci ste hlasovali. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6550. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím si, že to si musíme tiež skontrolovať. Všetci ste hlasovali a je to zamietnuté. si návrh 6551. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. si návrh 6552. O tom sa nebude hlasovať. pádom sme skončili s hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch e, k rozpočte. A teraz budeme pokračovať v hlasovaní. o mo- mobilizácii Európskeho e, fondu v prípade Grécka. Kto je za? Budeme hlasovať elektronicky. Kto je za? Kto je proti? Takže hlasovanie je ukončené a e, návrh je schválený. Hlasujeme. o Európskom globalizačnom právnom e, fonde. Hlasovanie je otvorené. Zatváram hlasovanie schválené. Potom hlasujeme o, o globalizačnom fonde pre Rumunsko. Čiže hlasujeme o tomto. Všetci ste hlasovali, ďakujeme. Schválené. Globalizačný úpravný fond pre Aragónsko v Španielsku. Hlasovanie je otvorené. Všetci ste hlasovali. Pozrieme sa na výsledok. Schválené. Hlasujeme o Európskom globalizačnom fonde pre holandskú spoločnosť. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené, schválené. Hlasovanie opäť o globalizačnom fonde pre región Kastilsko a León. Hlasujeme. Hlasovanie otvorené. Ukončujem hlasovanie. Schválené. A to znamená, že sme ukončili hlasovanie. Eh, ďakujem, že ste sa zúčastnili aj takéhoto môjho školenia. Dúfam, že to na budúce pôjde hladšie. Ďakujem veľmi pekne. have now reached uh, Uh, a teraz ideme na bod 11. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík uskutočňovanie priorít 2014. A teraz dám slovo spravodajcovi, pánovi Trietovi. Nech sa páči. Sí, muchas gracias, presidenta. Ďakujem pekne, pani predsednička. môj prvý návrh stanoviska. Pripomínam, že náš výbor je, pokiaľ ide o tento európsky semester, vo februári pripravil správu o hospodárskom raste. Takto bolo to stanovisko pre hospodársky výbor, ktoré sme pripravili. No a keď sa pozrieme na tie krajiny, ku ktorým komisia vypracovala správu, tak vidíme, že podľa nariadenia 54 je kompetentným gestorským výborom výbor pre hospodárske záležitosti. Ide teda o prípravu správ z takýchto osobitých okolností. Ide nám o lepší dialog, ide nám o to, aby tá správa bola naozaj prínosom pokiaľ ide o národné reformné plány, ktoré už schválila Rada a pokiaľ ide o možnosť vplývať na hospodársky rast do budúcich rokov, lebo si myslíme, že je potrebné urobiť ešte určité zmeny kurzu. Niektoré veci tu už boli avizované konsenzus politických skupín, pokiaľ ide o sociálne podmienky, zamestnanosti. Ja si myslím, že ide o to, aby sa tieto opatrenia ešte viac posilnili. O to sa musíme my zasadzovať v tomto výbore. Takže je to taká kritická fáza. Takýto dojem by sme mali sprostredkovať Európskej komisii. Európsky semester existuje už 4 roky a my stále opakujeme, že ten proces nie je úplne legitimný. Európsky parlament sa vyjadruje k národným reformným plánom, k odporúčaniam Európskej komisie, ale až 3 či 4 mesiace potom, čo boli tieto dokumenty schválené. Pokiaľ ide o hospodárskú správu, economic governance, pokiaľ demokratická legitimita Európy nebude posilnená, tak celý tento postup nemá zmysel. A toto opakujeme neustále. Ten postup je potrebné upraviť, adaptovať a to tak, že stanovisko parlamentu bude vo väčšej miere vypočuté. V tejto správe ide teda najskôr o vyhodnotenie situácie, teda zmeny oproti predobdobiu, Minulý rok došlo k určitému hospodárskému oživeniu v porovnaní s pred rokom. Sú to malé makroekonomické zmeny, vylepšenia, ku ktorým došlo. Ale pre milióny Európanov sa situácia dramatizuje z roka na rok. Naozaj milióny Európanov e, majú teraz život ťažší, krátia sa prostriedky, je veľa dlhodobo nezamestnaných, ktorí nie sú schopní nájsť uplatnenie na trhu práce. Týka sa to aj mladých, ktorí sú v čoraz ťažšej situácii, často teda sú nezamestnaní alebo majú nevyhojujúce zamestnanie. Čiže ide o to, aby sme využili e, toto makroekonomické oživenie na to, aby Európska únia vytvorila nové impulzy, aby sa v plnej miere využívali všetky nástroje, aby sme sa z krízy vymanili čo najrychlejšie, aby sme dosahovali rast, vyrovnávali nerovnováhy, aby sa vytvárali nové pracovné miesta a to naozaj kvalitné. Takže európsky semester je potrebné využiť, je potrebné ho využiť na zlepšenie životnej situácie, životnej úrovne a životných podmienok občanov. A myslím si, že je toho veľa, čo by sme mohli urobiť my vo výbore pre zamestnanosť. Často opakujeme, a bolo to konštatované aj v plene, že pokiaľ ide o tie národné reformné plány, že tam naozaj je kladený veľký dôraz na úspory. Tieto plány viedli k ešte prehlbeniu hospodárskej krízy, občania boli tým veľmi postihnutí, takže potrebujeme naozaj väčšiu mieru flexibility a je potrebný aj ten rastový komponent, rast, zamestnanosť. Len takto sa nám podarí naozaj oživiť naše hospodárstvo. Takže určité vyhodnotenie požadujeme, aby sa posudzovali sociálne ukazovatele nielen pokiaľ ide o tie národné plány, reformné plány, ale aj pokiaľ ide o odporúčania komisie. Výbor už viackrát požadoval záväznosť sociálnych ukazovateľov, tak aby tieto boli rovnaké pre všetkých. Teda, aby boli brané do úvahy v rovnakej miere ako makroekonomické ukazovatele. A na toto je naozaj potrebné tlačiť. Tvorba pracovných miest musí byť vyjadrená našej politiky No a za týmto účelom požadujeme, aby, keď bude vznikať nová komisia, aby každý komisár predložil špecifický program, ako on vo svojom rezorte môže podporiť hospodársky rast v Európskej únii. Takéto niečo požadujeme. 11 miliónov nezamestnaných, najvyššia miera nezamestnanosti v dejinách Európskej únie. Naozaj sú tu aj veľké rozdiely Rakúsko na jednej strane, Grécko, Španielsko na druhej strane, čiže EÚ naozaj musí niečo urobiť, je naozaj potrebné jasne občanom Európy vyslať signál, že našim hlavným cieľom je vytvárať pre nich pracovné miesta. Čiže vyzmeme nových komisárov, aby každý vo svojom rezorte v rámci svojich právomocí pripravil nejakú koncepciu na tvorbu nových pracovných miest. To je jedna vec. Ďalej požadujeme, aby sa ďalej rozvíjali nástroje, ktoré sme požadovali od začiatku. Napríklad investičné plány. Naozaj si myslím, že je potrebné Európsku komisiu vyzvať viac e, pracovných miest pre mládež, nie len záruka pre mladých, toto je iba presun prostriedkov. Nie, potom je naozaj solidný európsky rámec pre zamestnanosť mladých, teda využitie prostriedkov z verejného rozpočtu na zvýšenie zamestnanosti mládeže, naozaj reálne peniaze vo väčšej miere než doposiaľ. A e, na to by sa mohol využiť aj najbližší summit, teda väčšie úsilie Európskej únie proti nezamestnanosti mladých. Priemyselná politika, tu je tiež potrebné vylepšiť. Je dôležité zakročiť proti sociálnemu dumpingu a bojovať proti chudobe pracujúcich. V stredu OECD vydala správu týkajúcu sa perspektív v oblasti zamestnanosti. No a v tejto správe sa uvádza, že vzhľadom na krátenie miest dochádza k vzniku takejto chudoby pracujúcich. Teda mzda Európanov už nestačí na to, aby mohli si zachovať určitý životný štandard, aby mohli žiť na určitej úrovni, naozaj sa postarať o živobytie. Čiže keď niekto pracuje, nemal by trpieť chudobou, byť postihnutý chudobou. Takže toto e, dlžíme našim občanom, musíme vytvoriť záruky, záruky toho, aby ľudia mali prácu, a to takú, ktorá im postačí na pokrytie živobytia, tak aby nežili v chudobe. No a na tieto účely potrebujeme nové opatrenia, nové iniciatívy v boji proti chudobe pracujúcich. Toto je tá odvrátená strana alebo tá druhá strana tej drámy. Na jednej strane tu máme mladých a potom tu máme dlhodobo nezamestnaných vo veku 45-50 rokov, ktorí, keď sa stajú nezamestnanými, nemajú šancu nájsť nové pracovné miesto. Čiže komisia by mala eh, tento nový toto nové legislatívne obdobie využite na to, aby hľadala a nachádzala riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť životné vyhliadky práve týchto skupín. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Prieto. A teraz dostávajú slovo tieňoví spravodajci za EPP. Je to Veronika Lope Fontaň. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, zase raz je tu reč o európskom semestri. A dovolte mi, aby som sa na úvod poďakovala spravodajcovi za odvedenú prácu, za prácu, za prácu odvedenú na príprave návrhu tohto stanoviska. Je to tuším už tretíkrát, čo sa zaoberáme európskym semestrom. A zase raz sme si všetci zajedno v tom naprieč skupinami, že by bolo v záujme občanov, ako aj e, v záujme európskeho parlamentu e, niektoré veci v stanovisku uviesť. Takže súhlasím s grom toho, čo povedal správodajca. Najmä sa mi páči referencia na e, sociálnu exklúziu, na chudobu, nezamestnanosť. Toto je veľmi dôležité. A potom sú to také body, kde nesúhlasím celkom, napríklad politika zamestnanosti a boja proti nezamestnanosti sociálne zabezpeky a tak ďalej. V dokumente komisie sa hovorí, že úspory nie sú cieľom, ale sú potrebné na to, aby sa niektoré štáty boli schopné vyhnúť e, bankrotu a vystúpeniu z, euro, z eurozóny. Teda, že toto nie je cieľ o sebe, ale že je to prostriedok. Vďaka úsporám teraz na 2015 môžeme očakávať opätovný nárast hospodárstva a toto je situácia, ktorá sa diametrálne líši od tej spred dvoch rokov. Ďalšia vec, a tu má spravodajca pravdu, že je potrebné riešiť sociálne aspekty a že je potrebné v zmysle rastu vytvárať nové pracovné miesta. Je dôležité aby sme mali stále pevne pod kontrolou verejné, financovanie, verejné financie, pretože štátna zadlženosť. Prosím, nezabudajme na to úsilie, ktoré sme už vykonali na prekonanie štátnej zadlženosti dlhovej krízy, naozaj odriekanie a veľké úspory, ktoré sme požadovali od našich občanov. Tak na toto prosím nezabúdajme, keď hovoríme o využívaní verejných prostriedkov. Investície do energie, do digitálneho hospodárstva, do vzdelávania, toto je tiež kľúčové. Je tu viacero bodov a mm, som si sa, že sa vám podarí nakoniec dopracovať k dohode. Ja predlož pozmeňovacie návrhy napríklad taká 21, tam sa hovorí o tom, že by krajiny mali investovať do záruky pre mládež. No ale podľa mňa to bude problém stanovovať tu nejaké požiadavky, ktoré by mohli členské štáty naozaj všetky akceptovať. 21 miliónov, ktoré podľa ILO je potrebné naozaj tých nezamestnaných. No, konštatovať to môžeme, ale bude to naozaj veľmi zložité. Predseda komisie Juncker povedal, že sa navýšia prostriedky Takže toľko k tomuto bodu. A teraz bod 9. Tam sa uvádza, že by komisári mali vnímať zamestnanosť ako prioritu. Mm, to je naozaj dobré, že sa to v tej správe uvádza. Takže naozaj blahoželám spravodajcovi k tomuto bodu. Ale naozaj rozpočtová viazanosť, to vnímam ako problematické. No uvidíme, ako to dopadne. A ešte ďalší bod, to je 5. Tam sa uvádza, že by mali byť záväzné sociálne ukazovatele, potom bod 13 potom investície do výskumu, vývoja a vzdelávania. No, tu mám trošku pochybnosti, ale to ešte prediskutujeme. Neviem, či to moja skupina bude schopná podporiť. Bod 4. Sociálny pilier v rámci hospodárskej a menovej únie. Áno, veľmi ambiciózne. Snaha vylepšiť sociálne sociálnu oblasť, no ale neviem, možno by sa to dalo ešte nejako lepšie naformulovať. Bod 19. K tomu zrejme bude chcieť vystúpiť môj kolega. Nebolo by možno zle, keby nás povedať sa povedal, čo konkrétne má na mysli, keď požaduje lepší právny rámec na cezhraničnú prácu čo máte na mysli? Je to smernica o vysielaní pracovníkov, alebo o čo konkrétne vám ide? To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozor. Tak vždy... E... Ďakujem pekne. A no, niekedy prejdem aj do môjho materinského jazyka, takže ešte raz ďakujem pekne eh, za vyjadrenie strany pani Fontane to bola tieňová správa. A, a teraz dostane slovo tieňová správodajkyňa za ALDE, nech sa páči. Of... Ďakujem pekne. Ako nová členka tohoto parlamentu, ako aj tohoto výboru, som veľmi rada, že budeme pracovať na tejto zaujímavej téme, ako je Európsky semester a implementácia priorít na tento rok. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za dobrý návrh a teším sa na ďalšiu spoluprácu s tými spravodajcami. Súhlasím so spravodajcom v tom, že pokiaľ ide o náznaky hospodárskeho zotavenia, zatiaľ sú to iba náznaky, takže sú tu znepokojúce signály z niektorých štátov. Spravodajca správne zdôrazňuje skutočnosť, že aj naďalej nezamestnanosť mladých ľudí je veľmi znepokojujúca dosahuje niekedy dvojnásobok nezamestnanosti vo všeobecnosti pre všetky vekové skupiny, takže tu ide aj o to, aké budú odporúčania komisie pre štruktúrne reformy. Chcela by som to podporiť a myslím si, že pre budúcu ekonomickú stabilitu sú takéto reformy nevyhnutné. Ďalej súhlasím s tým, že pokiaľ ide o hodnotiacu tabulku zamestnanosti a sociálnej oblasti je ešte dôležitá, ale neviem, či naša skupina bude môcť podporiť tú požiadavku, aby tie indikátory boli záväzné, tak bude 5. Ďalej dobre sa myslím nad tým, ako prepracovať e, otázku na cieľ v oblasti deficity. Ide o to, aby sme nezaťažovali budúce generácie tým, že zvýšime dlhy. Na záver si myslím, že sa musíme zameriavať na schopnosti a pracovné miesta, preto je dôležité, aby sa upravil systém vzdelávania na požiadavky pracovného trhu. Momentálne v budúcnosti je dôležité vytvoriť dobré podmienky, udržateľné podmienky. A pre mňa tieto veci sú veľmi dôležité preto, aby sme vytvorili lepšie šance pre mladých ľudí, aby si našli zamestnanie. Je to ešte lepšie, ako sa sústrediť na záväzné garancie a idei. Ďakujem. Thank you, uh, madam. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pán Žan Lambert, tenivý spravodajca za zelených. Je tu? A, je to pani Lambert, nech sa páči. Áno, volám sa Jean, popravím trošku. Myslím si, že skutočne môžeme uvítať mnohé veci, ktoré sú uvedené v návrhu stanoviska. a Chcem sa poďakovať nášmu spravodajcovi za tú prácu, ktorú odviedol v tejto oblasti. Takže iste dokážeme súhlasiť s mnohými vecami, aj keď sme si vedomi toho, že je veľmi zložité samozrejme mm, zohľadniť to, aby ekonomické aspekty a sociálne boli na rovnaké úrovni, je to zložité. Tu ide o sociálny pilier, odseku 4. To sú veci, ktoré by sme chceli posilniť v hľadiska niektorých dimenzií. No a zároveň vítame aj to, že celé by to malo byť osúladenou stratégiou do roku 2020 a nie s tou alternatívnou agendou, ktorá nám bola predložená v posledných rokoch. Takže dôležité je posilniť to, čo sa povedalo o tej dimenzii udržateľnosti, to je v odseku 14, pokiaľ ide o ekologické a digitálne plány prechodu. Potom samozrejme ide o demokratický deficit, ktorý sa týka mnohých členských štátov. Pokiaľ ide o vypracovanie vnútroštátnych plánov a pokiaľ ide odsek 33, tu nejde len o sociálnych partnerov a vnútroštátne parlamenty, ktoré nie sú zapojené do tohto úsilia, je tu veľmi veľký nedostatok, pokiaľ ide o šírenie povedomia aj na úrovni parlamentov, ktoré za to aj hlasovali. Občianská spoločnosť jednoducho musí byť tiež do toho zapojená. A totiž to tam ide o to, že ľudia budú priamo dotknutí celou touto, tak povedať, agendou a práve preto je dôležité, aby boli zapojení do tých výsledkov. No a zároveň si vedomi toho, že je dôležité mať investície, to je v odseku 12. Ešte by som chcela povedať, samozrejme, otázka bývania, stabilita, po, bývanie, poskytovanie bývania, to sú veľmi dôležité otázky, dôležité sa nad tým viac zamyslieť v rámci stanoviska nášho výboru. všeobecnosti podporujeme celkovo to smerovanie, som si istá, že sa odvedla veľká práca aj v minulosti zo strany skúsených kolegov, pani Fontáne a niektorí ďalší a iste sa nám podarí dosiahnuť dobrú správu na úrovni nášho výboru. Ďakujem. Madam Jean Lambert. Ďakujem pekne, pani Jean Lambert. Teraz dostane slovo zastupkynia GUE. Øh, Ďakujem veľmi pekne za tento, za tento veľmi dobre podaný názor. V príspevku ste vysvetlili, aké sú problémy, ktoré sú urgentné aj naďalej a ktoré sa týkajú dôsledkov politiky uskromňovania sa. Je, sú to predovšetkým obyčajní ľudia, respektíve ľudia, ktorí sú na ulici a prišli o prácu. My by sme chceli prezentovať aj niektoré pozmeňovacie návrhy s tým, že niektoré členské štáty by mali mať možnosť investovať viac do vzdelávania, aby zlepšili možnosť zamestnávať sa a aby mali takíto ľudia možnosť nájsť cestu späť. Thank you. Uh, I'll give the floor to... Ďakujem pekne. A teraz pani McIntyre za ECR. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Pokiaľ ide ECR, tak my sme stanovili tieňového spravodajcu pre túto správu, teda respektíve nestanovili sme ešte. Ja som koordinátorka, chcela som by túto príležitosť sa poďakovať spravodajcovi za návrh stanoviska, ktorý vypracoval. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, čo, čo chceme dosiahnuť. Akurát je ten problém, že máme tu rozličné predstavy o tom, akým spôsobom sa majú dosiahnuť tieto ciele. Pokiaľ sa budem opierať o skúsenosti z e, minulého parlamentu. Myslím si, že budem sa z toho poučiť a celé to riešiť pozitívne. Áno, sú to určité oblasti, s ktorými nesúhlasíme, ale jedna z vecí, ktoré ma potešili, keď som ich to videla, je to myslím, že v odseku 15, tam ide o prácu na čiastočný úvezok. a správca tam uvedol, že nedobrovoľná práca na, na čistočný úvezok, to je veľmi dôležité. Ja som to zistila v našej vlastnej krajine, v mojom regióne, že práca na čiastočný úvezok je dobrý spôsob pre ženy, ako sa môžu vrátiť na trh práce. Totiž to mnohí ľudia chcú takýmto spôsobom pracovať. A ak stále budeme kritizovať túto prácu na čiastočný čiastkový úvezok, tak nepomáhame týmto ľuďom. Takže myslím si, že je dôležité rozlišovať medzi dobrovoľnou prácou a nedobrovoľnou prácou na čiastočný úvezok. No a keďže pochádzam z členského štátu, ktorý nie je v eurozóne, je dôležité, aby opatrenia EMU neboli záväzné pre nečlenské štáty eurozóny, takže máme túto výhradu. No, ale napriek všetkému čo by sme mali vykonať v celej EÚ, ak nie Európe, je to, aby pre podniky bolo jednoduchšie, aby sa rozvíjali, vytvárali pracovné miesta. Ja viem, že to je posolstvo, o ktorom sme už hovorili v minulosti, ale preto sú tu správy nášho výboru, Európskeho parlamentu, správy vlád ale nevytvárajú pracovné miesta. Sú to podniky, ktoré vypracovajú pracovné miesta a myslím si, že našou úlohou je uľahčiť situáciu pre tieto podniky, aby vytvorili pracovné miesta, aby sa rozvíjali, rástli. A to je isté dobrý spôsob, ako znížiť nezamestnanosť a pre všetkým ide o to, ako e, priviesť mladých ľudí na trh práce. No a vieme, že nie je možné vykonať takúto prácu, takže dôležité zvoliť správny prístup a z tohoto úsilia a pevne veríme, že budeme mať takého teňa správodajcu, ktorý prejde s takýmito návrhmi a bude spolupracovať s ostatnými, aby tá správa bola čo najlepšia. Ďakujem. Mr. Simon. Ďakujem pekne, teraz pán Simon. Ďakujem pekne, pani predsednička. Gra- gratulujem vám k tejto úlohe, áno, je to zložitá úloha, odvádzate dobrú prácu, sú to skutočne nešťastné okolnosti, ale zatiaľ to bolo veľmi dobré. Zároveň by som chcel pogratulovať nášmu kolegovi spravodajcovi. Skutočne je to výborná správa, akorát by som sa chcel viedť niektorým bodám. Je ceky 8, 9 a 19, os, číslo 8, odsek 8, sa týka toho, ako by bolo lepšie, keby sa miera nezamestnanosti merala iným spôsobom. Tu ide o to, aby sa merala, meralo to, koľko ľudí pracuje no a ide o to, ako odvádzať aj potom kvalitnú prácu. To znamená, že komisia musí prísť aj s konkrétne plány, pokiaľ ide o kvalitné pracovné miesta. Tu je dôležitý odsek 8, tu ide o to, aby sme vedeli, čo vlastne meráme, meriame a tu ide o to, že musíme mm, že len merať počet pracovných miest bez tej kvality, tej kontraproduktívnej. V niektorých krajinách ako Spojenom kráľovstve sa podarilo to merať správnym spôsobom a zvýšiť mieru zamestnanosti, ale tu ide o to, že sa musia zredukovať tie nekvalitné pracovné miesta, tam, kde je nedobrovoľná práca na čiastočný úvezok, problematické pracovné miesta. Takže nestačí merať len tú kvantitu, ale je dôležité, aby komisia sa zamerala aj na kvalitu týchto pracovných miest. No a podobne potom tieňový sprav, tieňový tieňový z EPP vo svojich poznámkach spomína v súvislosti s 19 o tom, že je dôležité mať lepší právny rámec pre cezhraničný pohyb pracovníkov. Pokiaľ ide o dezignovaného prezidenta, predsedu komisie, vo vzťahu k parlamentu sa jasne vyjadril, že prislúbil revíziu smernice o vysielaní pracovníkov. Povedal to veľmi jasne, odmietol sociálny dumping, že je to neakceptovateľné v tejto únii a hovoril, aj konkrétne o tom, že to musí byť právo na prácu, musí sa uplatňovať rovnakým spôsobom vo všetkých štátoch a preto je dôležité mať vo všetkých štátoch kolektívne vyjednávanie. Myslím si, že to by malo byť jasne uvedené v tomto stanovisku, ktoré pošleme Ekonu a my ako výbor EMPL by sme mali veľmi jasne a hlasno hovoriť o týchto veciach vo vzťahu ku komisii. Ďakujem. Thank you, Madam Morvaj. Ďakujem pekne teraz pani Morvaj magyar nyelven szeretnék beszélni. Ďakujem pekne, ak dovolíte, budem hovoriť po maďarsky. Chcem sa poďakovať nášmu správodajcovi. Myslím si, že skutočne ste odvedli veľmi dobrú prácu. Čo sa mi páči je to, že hovoríte to pre všetkým o hodnotách. Ide tu o systém hodnot. V zásade tá otázka, ktorú ste položili, sa týka následovného Áno, máme tu Európsku úniu, ide o to vlastne, o aký súbor hodnot by sme sa mali opierať, či tu ide o to, že to je ľudská dôstojnosť, spravodlivosť, potom je tu iný systém hodnot, kde sa môžeme zaoberať konkurencieschopnosťou a konkurencieschopnosťou za akýchkoľvek nákladov, keď hovoríme o globalizovanej ekonomike. Tu by išlo o taký tak povedať bezvládny systém, kde všetko je nejakým spôsobom nadiktované z hora a kde vlastne sa znižuje tá miera spravedlivosti a ľudskej dôstojnosti. Totiž v končnom dôsledku, o čom hovoríme, a je to jasne uvedené v tom stanovisku, pokiaľ ide Európsku úniu, je tu množstvo ľudí, ktorí sú presvedčení a vidíme tu dôsledky e, týchto aktivít, takže mnoho ľudí je presvedčených, že Európska únia tu je na to, aby viedla konkurenčný boj s ostatnými regiónmi sveta, aby sme boli konkurencieschopní konkurencieschopní porovne s ostatnými regiónmi a že tu sú ľudia, ktorí sú ochotní pracovať aj za pár dolárov za deň. Musíme povedať, že takéto pracovné podmienky sú neakceptovateľné a že nie je možné ísť cestou maximálne možného e, profitu. Musíme, konkuren- musíme byť konkurenčný boj na istej úrovni, takže sme na kryžovatke aký, ako chceme postupovať, chceme iba takýmto spôsobom konkurovať ostatným regionom sveta, ako, ako je to vlastne s tými najchudobnejšími krajinami sveta, čo robíme pre nich ako EÚ. Chceme sa tu opierať o náš systém hodnôt, ktoré tu boli vlastne v rámci, už vtedy, keď sa zakladala Európska únia. To je vlastne tá hlavná dilema, ktorá vyplýva z vašej správy. A pokiaľ ide o spravodajcu, áno, vyjadrili ste veľmi jasne vaše stanovisko. Vy ste na strane spravodlivosti, na strane ľudskej dôstojnosti veľmi jasným spôsobom. Áno, vy hovoríte nie, nechceme byť konkurenteschopnosti za každú cenu, my nechceme znižovať mzdy, zárobky ľudí, nechceme tu vytvárať chudobu, nechceme, aby to boli ľudia, ktorí pracujú, ale sú chudobní, nechceme mať zlé pracovné miesta. To je to, čo iste nechceme. Takže to je vlastne tá situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame teraz v západnej Európe. Týka sa to ale niektorých iných štátov, čo sú tak povediať z krajín druhého sveta a ja ako poslankyňa vstupujúca Maďarska, Maďarska by som chcela ešte načrtnúť ďalšiu vec, ktorá vyplýva z tejto správy sú tu veľké rozdiely medzi tými členskými štátmi, ktoré sú považované za tú prvú kategóriu krajín a potom ide o tie štáty, ktoré sú v tej vlastne spomínanej druhej kategórii. Takže sú vlastne keby dve Európy. Vy ako spravodajca samozrejme nepoužívate tie termíny, ale je to niečo ako kolonizácia, zdôrazňujem, že to je môj termín, nie váš. Takže to je niečo, čo momentálne zažívame. Pochádzam z Maďarska, to je to pozadie, ktoré ja mám mohlo by sa to týkať aj Portugalska. No a jednoducho, keď naši ľudia sa presťahujú do iných štátov, idú tam v veľkých množstvách, chcú ísť do bohatších krajín, chcú tam pracovať. Častokrát samozrejme potom sú e, zneužívaní, pracujú za veľmi otrasných okolností, dochádza k rozdielňu rodín. Toto je to, čo zažívame v Európe. No a zároveň by som chcela spomenúť tematiku miest. Sú tu veľmi veľké rozdiely, pokiaľ ide o mzdy, ktoré sa vyprácajú v prvej kategórii krajín, čo sú tie bohaté krajiny, nižšie krajiny, Pozrite si len napríklad tam Maďarsko a porovnajte si ho s Rakúskom. Takže medzi eh, našimi hlavnými mestami nie je veľké vzdialenosť. No a zoberte si, že existuje určitá pobočka, ktorá sa nachádza v Rakúsku, tam sú určité pracovné podmienky, určitá mzdová úroveň a potom eh, keď sa porovnáte s tým, čo zarábajú ľudia v Maďarsku, zarábajú tam eh, v, Ra- v Rakúsku 50 krát viac. Takže to je vlastne tá otázka tej rovnosti. Tu ide o rovnosť, ktorá sa týka rovnosti medzi pohľaviami, etnickými skupinami, ale tu sú aj ďalšie problémy, sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými štátmi. A jednoducho nie je možné, aby boli takéto dramatické rozdiely medzi mzdami v jednotlivých štátoch. Takže nemôžu byť takéto extrémy v rámci pracovných podmienok a odmenovania. Pokiaľ ide o naše členské štáty. Spravodajca navrhol nasledovné. Ak chceme predchádzať týmito obrovským rozdielom, je dôležité mať určitú minimálnu mzdu, ktorá by mohla dosahovať treba 60 priemernej mzdy v danej krajine 60 No a môžeme to oplatniť mutatis mutandis na iný scenár. To znamená, že mali by sme to povedať tak, že nebolo byť, nemalo byť možné platiť menej ako 60 um, ehm, priemer vždy v inom členskom štáte. To by sa mohlo týkať e, štát, štátov v e, východnej Európe. Totiž to môže tu ísť za pobočky v jednotlivých štátoch. A napríklad, keď použijem ten príklad, maďarskí pracovníci by nemali zarábať menej ako 60 priemernej alebo minimálnej mzdy, ktorú by dostal trebárs, rakúsky alebo nemecký pracovník vo svojej krajine. Takže to je otázka spravodlivosti, to je otázka ľudskej dôstojnosti a preto by som chcela apelovať na náš výbor, aby sme mysleli na tieto veci, aby sme to považovali tiež za naše ciele. Keď hovorím o spravodlivosť, hovorím o ľudskej dôstojnosti, tak myslíme aj na tieto veci, o ktorých som hovorila. Ďakujem pekne. Kare Balas. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Balaš. Ďakujem pekne za slovo pani predsedníčka, a ja sa chcem poďakovať nášmu spravodajcovi, chcem pogratulovať k tejto dobrej správe. Myslím si, že je veľmi dôležité analyzovať situáciu. Sú tu stanoviska dôležitých ekonómov, ale Európskej centrálnej banky, ktoré hovoria o tom, že áno, úsporná politika možno to istú dobu pomáhala, ale teraz to spôsobuje veľké problémy pre celý svet Jednoducho, ak nebudeme mať riadnu rozpočtovú politiku na úrovni EÚ, tak tie štrukturálne reformy, ktoré sa tu majú vykonať, nás jednoducho privedú e, k, e, do recesie. Takže dostaneme sa na cestu recesie a deflácie a tých 300 miliárd, ktoré prislúbil pán Juncker, jednoducho sa budú musieť rýchlo využiť na to, aby sa vytvorila určitá protiváha voči tomu fenoménu, o ktorom som práve hovoril. Takže európsky semester dnes nemôže popierať túto situáciu a tá správa je výborná aj v tom, že hovorí, že áno, tu ide o boj, ktorý sa týka indikátorov, je tu vlastne o hierarchiu indikátorov a podľa toho, aké budú tie indikátory, sa rozhodneme, akým smerom pôjdeme. Sú tu kolegyne, kolegovia, ktorí sú skeptickí a na nich by som chcel apelovať. Tu nejde iba o nejaké rozhodnutie za isté indikátory, tu ide aj o počet um, pracovných hodín, nielen o počet, ale to prezdelenie. Takže o to ide. Musíme sa zaoberať tým objemom, musíme sa zaoberať samozrejme aj tými podmienkami, za ktorých vlastne sa rozdeluje a trávi tento pracovný čas. Takže je dôležité veľmi podrobne dbať na to, aby tu ľudia pracovali a boli príslušne odmeňovaní, takže je to otázka hierarchie a spravodlivosti. Musíme mať určitú rovnosť medzi indikátormi. Tu ide o sociálne a ekonomické otázky. My ako výbor pre zamestnanosť samozrejme sme si vedomi tohoto, nás to zaujíma, preto tento návrh považujem osobne za veľmi dôležitý. No a tu sa dostávame k politickej otázke, za čo bojujeme, za čo sa zasadujeme, nesmieme polaviť a musíme neustále požadovať to, aby Európsky parlament bol spolu zákonodárcom pri týchto otázkach. Nemôžeme mať iba pekné príhovory a musíme dbať na to, aby sa to zrealizovalo. Adam, e... Ďakujem pekne. Teraz pani Jasloviecka, nech sa páči. Przewodnicząca. E, chciałabym pogratulować sprawozdawcy bardzo... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela pogratulovať nášmu spravodajcovi. Skutočne uvedol výbornú prácu. Myslíme si, že je to skutočne veľmi holistický prístup pokiaľ ide o otázku zamestnanosti a sociálne otázky o všeobecnosti, pre všetkým, pokiaľ ide o to, že sme o fáze, kde máme analýzy obský semester a jeho priority. Ja súhlasím s kolegyňou Fontane a chcela by som dodať ešte pár komentárov. Súhlasím s bodom 9, pokiaľ ide o mieru zamestnanosti to by mala byť naša priorita a Európska komisia by mala vypracovať skutočne veľmi ambiciozne stratégie. Pokiaľ ide o zníženie, zvýšenie, pardon, zvýšenie zamestnanosti, tak to musí byť prepojené s so hospodárskym rastom. Nesmie to byť iba nejaký výsledok stratégií. No a pokiaľ ide o komisiu, áno, komisári mali vypracovať také plány, ktoré by sa týkali zamestnanosti, aktivácie jednotlivých oblastí, ktorými sa zaoberajú. Áno, isté to bude zložité, ale je dôležité upriamiť pozornosť komisárov na túto skutočnosť. Pokiaľ ide o bod 19, tak tu sa musíme zamerať na niektoré nebezpečné trendy, ktoré sa týkajú kvality práce. Sú tu niektoré také trendy ako, tak, tak povedať, umelé zamestnávanie, zamestnaní na oko. To sú témy, ktoré sme načrtli už vlastne počas predchádzajúceho volebného obdobia. E, vysielaní pracovníci, áno, to je veľmi dôležitá a komplikovaná téma, takže musíme predchádzať takému, tak viac, umelému zamestnávaniu. Potom ďalšia téma, práca na čiastočný úvezok. Tá by mala byť samozrejme dobrovoľná, Ináč by sme stratili slobodu na jednotnom trhu, pokiaľ ide bod 20. Súhlasím s tým, že pokiaľ ide o krátenia výdavkov na vzdelávanie a vedu a výskum, to iste nie je pozitívny trend a môže to viesť negatívnym efektom. Takže je dôležité preskúmať všetky opatrenia, ktoré sa týkajú vzdelávania. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako by sa mohli využiť efektívnym spôsobom tieto opatrenia. Zároveň, ak dovolíte, mám ešte pár ďalších komentárov. Bod 5. Povinné indikátory zamestnanosti a sociálne indikátory. Nemyslím si, že to je v tejto fáze dobré riešenie, totiž to musíme si uvedomiť, že politiky zamestnanosti a trhy, e, pra, za, e, tri, pracovné trhy sú veľmi rozdielne. No a potom, pokiaľ je bod 22, nie som si istá, že Každá stáž by musela byť nevyhnutne platená. Nepáčia sa mi niektoré termíny, pokiaľ ide o niektoré formulácie, primeraný, to by mohlo viesť k takým nezrovnalostiam, pokiaľ ide o právne akty, takže treba to vyčistiť. Je to príliš obecné. Je to prepojenie s primeranými pracovnými podmienkami, kvalitnými pracovnými podmienkami. sme sa uvedomili, čom by viedla taká všeobecná formulácia. No a ešte ďalšia vec, v mnohých právnych aktoch máme povinnosť, máme tu určité povinnosti pre lídrov v jednotlivých štátoch, aby vykonali určité kroky, reagovali na zodpovednosť, ktorú majú. A možno by bolo dobré, keby sme poukázali na zodpovednosť zamestnancov a zamestnávateľov, totižto oni tvoria trh práce a zároveň oni budú implementovať jednotlivé smernice. Pokiaľ ide o kvalitu implementácie, tak tá e, sa odvíja od ich zodpovednosti. Takže možno v našich dokumentoch by sme mali zdôrazniť zodpovednosť zamestnancov a zamestnávateľov. Pán Simon sa viedril k bodu 19 a hovoril aj o revízii smernice o vysielaných pracovníkoch. Komisár Juncker hovoril o tom, že je dôležité sa zamerať aj na to, ako sa implementovala táto smernica. V predchádzajúcom volebnom období sme prijali implementačnú smernicu a musíme sa zamerať na to, ako sa to teraz vykonáva. Ďakujem. Ďakujem. Pán Pichinsky, máte slovo. Thank you, uh, Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som poukázať na bod 13, ktorý ukladá komisii ako núdzové riešenie z deficitných cieľov, ktoré sú vyňaté z národných a e, európskych pravidiel. Chcel by som eh, spomenúť, že je to vnímané ako nárast investície na národnej úrovni, eh, ktorý by mal posilňovať rast a zamestnanosť pretože európsky eh, semester v tomto dokumente v bode 3 hovorí o národnom reformnom programe a o cieľoch, ktoré si stanovujú e, krajiny. A samozrejme, potom sa tieto krajiny vystavujú riziku, že e, vstúpia do procesu nadmerného deficitu. A toto sa vzťahuje na všetkých 28 krajín, ktoré budú e, vypracovávať svoj rozpočet. Je to niečo, čo im dáva v praktických rozmeroch možnosti, akým spôsobom zdvíhať náklady. A toto, pani predsednička, v, pre, v prepojení s koheziou a s koheznou politikou, ktorá Európska únia revidovala na obdobie roku 2014 až 2020. A k tomu existuje správa, ktorá bola dokonca prezentovaná aj dnes komisiou na výbore regionov. A tá pokazuje na to, že kohezná politika je jedným z troch pilierov na dosahovanie vyššej miery zamestnanosti a jej rastu spolu s daňovou eh, konsolidáciou a štruktúrálnymi reformami. Komisia poukázala na to, že práve kohezná politika je práve tou politikou, ktorá poskytuje financovanie a stimuli predovšetky v tých krajinách, ktoré obmedzili svoje investičné e, programy kvôli obmedzeniam, e, ktoré sú spojené s výškou e, deficitu vďaka rozličným iným európskym nástrojom. A správa a ja plne súhlasím so všetkým, kedy sa povedalo, že toto je veľmi kvalitná správa. Avšak e, v bode A sa hovorí, že rozdiely medzi európskymi regiónmi rastú a v oceku 3 sa hovorí, že európsky semester nás oddialil od plnenia hospodárskych a sociálnych cieľov vyplývajúcich z cieľov Európy 2020. Stojíme tu pred výzvou, že keď nebudeme čeliť prehlbujúcim sa rozdielom, rozdielmi a stagnáciou a infláciou, eh, s ktorou sa Európa potýka, tým viac ciele Európy 2020 sú nedosiahnutelnejšie. Eh, na našom výbore sme preto prijali novú úlohu, kde chceme vyzvať e, urgentným spôsobom výbor pre e, hospodárstvo, ináč tieto cieľo nikdy nedosiahneme. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem. Jane Collins má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som využiť túto príležitosť, aby som poďakovala správodajcovi za úsilie pri vypracovávaní tejto správy, ale chcel by som poukázať na niektoré dokumenty z výboru. E, tá najprekvibejšia vec bol odsek 12 a záväzok pána Junckera vynaložiť 300 miliárd eur. Neviem si ani predstaviť, koľko to vlastne peňazí je, e, rovnako ako nikto iný. Ale otázkou je, že odkiaľ sa týchto 300 miliard zobere, to nerastie len tak eh, na strome, eh, možno tak maximálne v Európskom parlamente, ale to musí výjsť eh, naozaj z peňazí daňových poplatníkov, ktorí už teraz majú problémy platiť účty od firiem, ktoré sa a od dôchodcov, ktorí tiež majú problémy. Tak ako od obyčajných ľudí, ktorí majú problémy uživiť svoje rodiny. To iba zhrňa pohľad e, európskych byrokratov, ktorý, z ktorých žiadny nie je zakotvený e, v reálnom e, svete a míňajú miliardy eur a libier na čo tá, tento výbor poukazuje. V článku 18 hovoríte o zlepšení slobody pohybu. Tým myslíte otvorené dvere imigrácii. Minulý e, rok e, e, táto stránka inzerovala 800 britských pracovných miest pre ľudí z iných krajín. A my v Británii máme veľa. A vy nám hovoríte, že to máme ešte uľahčiť týmto Eh, imigrácii. My potrebujeme kontrolovanú imigráciu, potrebujeme víza a eh, austrálsky bodovací eh, systém. Nepotrebujeme, aby niekto iný benefitoval z našich pracovných miest. Chcela by som zdôrazniť, že v odseku 19, ktorý volá po európskej minimálnej mzde a lepšej slobode pohybu. Toto, čo ľudia naprieč Európou a zvlášť e, v britských voľbách, proti čomu hlasovali. Hlasovali za menej e, európskeho míňania, za menej európskeho, európskej legislatívy a za kontrolovaný systém prílevu in, imigrantov. Zdá sa, že v tomto výbore sa nikto z ničoho nepoučil. Ďakujem. Ďakujem. Pán López, máte slovo. rápidamente quería felicitar a... Iba v rýchlosti som chcel eh, pogratulovať pánovi Gutierrezovi za vypracovanie tohto stanoviska. Zdá sa mi, že to poukazuje na dôležitosť eh, diskusie v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch eh, k hospodárskym záležitostiam a pracovnom trhu. A samozrejme v septembri makroekonomické údaje eh, z augusta, ktoré neboli veľmi dobré pre eh, celú Európu na základe údajov z Eurostatu a poukazovali na ťaživé dopady eh, v sociálnej oblasti a nedostatok rovnosti. To iba preukazuje, že naše snahy ešte nepadli na úrodnú pôdu z hospodárskeho hľadiska. Šetrenie a rozlačné šetrenie e, balíčky a znižovanie e, miest a reštriktívna e, monetárna politika, ktorá bola odpoveďou Európskej únie na naše problémy za ostatných za ostatné roky, jednoducho bola neférová a neefektívna, ak sa pozrieme predovšetkým na trh s prácou, keď sa pozrieme na domácu spotrebu a na tieto trendy, a uvidíte štát ako, ako aktéra, ktorý, ktorý e, zasahuje do, ekonomiku, e, do ekonomiky a napriek tomu nemáme e, zlepšený výkon hospodárstva. Avšak to nie je iba o tomto bohužiaľ sa zakopávame v tejto situácii čoraz hlbšie. Mali by sme z krízy vychádzať, ale ne, nedeje sa tak. Máme tu krízu verejných služieb, krízu zamestnanosti. A toto nemá precedens. My sme nič takéto ešte nevideli od 19. storočia. A je to naozaj na pováženie. Musíme vyslať veľmi jasné posolstvo že práve tieto ekonomické úpravy a uťahovanie opaskov nemôže byť iba na strane dopytu, ale aj na strane ponuky, čo sa týka miest. Avšak e, nové signály vychádzajú z nového e, predsedu komisie, ako aj z novej komisie, čo sme videli za ostatné mesiace. Zdá sa, že e, toto prináša určité prísluby, avšak je veľmi dôležité, aby sa tieto prísluby pretavili do e, skutkov. E, tie musia byť založené na nových myšlienkach a nových prístupoch. Pretože, pretože, ne, e, pretože ľudia si nemusia myslieť, že veríme iba peniazom a nie tomu, čo sme sa zaviazali. I would uh, only, uh, I would... Chcel by som, hovorí pán Keller, poukázať na tak, že za ostatných 5 rokov hospodárskej krízy eh, novovytvorené v tzv. flexibilné pracovné miesta, ktoré sú častokrát synonymom eh, pracovnej chudoby, eh, je oveľa vyššia ako počet matiek s deťmi, ktoré hľadajú a uchádzajú sa o prácu. Tieto pracovné miesta uh, sú nanúcované ľuďom, ktoré oni nestoja. Ďakujem veľmi pekne a teraz dám slovo pánovi Jutemu e, z Európskej komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka, stení poslanci. Európska komisia víta angažovanie sa Európskeho parlamentu v Európskom eh, semestri. Európsky parlament má veľmi dôležitú eh, úlohu a eh, komisia si rada vypočuje a veľmi opatrne zváži vaše odporúčania. V súčasnosti sú vaše odporúčania dôležitejšie ako kedykoľvek inokedy, pretože komplexnosť a rozsiahlosť tejto výzvy je väčšia ako kedykoľvek predtým Európsky semester e, roku 2014 bol e, štvrtým cyklom, ktorý už priniesol nejaké ocie, ale nie v dostatočnej miere e, výsledky európskeho semestra závisia od implementácie reforiem. A to bude kľúčový prvok, ktorý bude určovať výsledky. Preto komisia za ostatný rok zintenzívnila monitoring implementácie eh, reforiem a implementácie eh, odporúčaní stiahnutých na jednotlivé krajiny a takisto zintenzívnila stretnutia so zástupcami jednotlivých krajín. E, blízke monitorovanie tohto e, procesu a samozrejme je v súhľade so zmluvou. Nasledujúci európsky semester sa bude sústrediť a bude sústredený pod vedením nového komisiu. Ak bude komisia ustanovená e, do 1. novembra, predpokladáme, že nový cyklus európskeho semestra bude odštartovaný do roku 2015 e, do konca novembra, podobne ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. V tomto kontexte e, sme si prečítali e, návrh správy a máme niekoľko postrehov. Tešíme sa na to, že budeme s jednotlivými výbormi a skupinami spolupracovať, aby sme zlepšili tieto naše pripomienky. Ďakujem. Ďakujem a teraz dám slovo ešte na niekoľko záverečných poznámok e, zo, e, zo strany e, spravodajcu. Môžete to zhrnúť. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todos los compañeros. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem všetkým kolegom z výboru za váš príspevok a za veľmi početné príspevky. Samozrejme, pre spravodajcu je to veľmi dôležité, pretože Eh, aspoň viem, aký má výbor k tomuto postoj. Nie len preto, že väčšina politických skupín sa už eh, vyslovila, ale aj eh, poslanci samotní. Takže myslíme si, že že táto správa odráža náš názor, teda respektíve názor tých, e, ktorých ho e, vypracovali, ale ja chcem aj zabezpečiť, že to, čo e, tu poviem, bude zároveň odrážať aj názor výboru a takisto aj názory iných európskych inštitúcií. Stanovili sme si niekoľko cieľov, ktoré boli podporené aj v tejto debate, takže naozaj musíme vyvinúť úsilie a musíme byť naozaj veľkorysí, aby sme dosiahli dohodu. Myslíme si, že musíme byť dostatočne jasní a zrozumiteľní, aby sme mali úprimnú e, diskusiu a otvorenú diskusiu a preto si musíme byť vedomí faktu, že keď hovoríme o úsporných opatreniach a keď hovoríme o uh, opatreniach uh, podobného charakteru, nejde iba o doktrínu, ale aj preto, že sme videli to, čo sa dialo za ostatných 5 e, rokov a počúvali sme aj medzinárodné inštitúcie, či už to bolo ILO alebo e, OECD. A všetci e, tieto inštitúcie hovorili, že sme uplatnili až príliš veľa úsporných upatrení a boli sme príliš striktní. Takže musíme zrevidovať to, čo sme zatiaľ urobili. A máme E, toľko e, úsporných opatrení, toľko znižovaní e, rozpočtu. Boli sme príliš striktní v oblasti šetrenia a to vytvára skutočnú nerovnosť a nespravodlivosť. Takže vynaloženie nových finančných prostriedkov a multiplikačný aktivít sme spôsobili iba e, ďalšie problémy a prehlbili krízu. A toto e, vytvára množstvo e, bolesti a škodlivých názorov. Takže čo sa týka tohto výboru, toto je výbor pre zamestnanosť a sociálne veci parlamentu, musíme vyslať jasné posolstvo. Čiže debata prebieha teraz v európskych inštitúciách a to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť, je aplikovať e, správnu medicínu so správnom dávkovaním. Nemôžeme sa už spoliehať iba na úsporné opatrenia, pretože úsporné opatrenia viedla k tým výsledkom, ktoré e, poznáme. Toto je to, o čom sme hovorili už predtým. E, ale otázka je, odkiaľ zobereme peniaze na nové investičné plány pretože budeme vyťahovať v zásade peniaze z vreciek daňových e, poplatníkov, čo však kolegyňa nezobrala do úvahy, e, sú štúdie o, od iných nezávislých e, inštitúcií, ktoré si tento ten materiál preštudovali a ktoré povedali, že musíte byť viacej flexibilnejšie, potrebujete viacej času na vysporiadanie sa e, s deficitom. E, čiže keď to budete mať k dispozícii, môžete v Európe potom aj v zápäti viacej investovať nepotrebujeme iba niektoré eh, opatrenia, aby sme boli schopní lepšie investovať. Ďalším príkladom, a eh, toto zdôraznila eh, pani Lopej, hovorili sme o deficite verejných financií. A to je veľmi dôležitý bod, pretože sa jedná o jadro problému. E, európske inštitúcie, verejné inštitúcie a štátne inštitúcie, akým môžeme vytvoriť správne prostredie, aby sme podporili hospodársky rast a takisto aj politiky, ktoré e, vytvoria vhodné e, príležitosti pre malých a stredných podnikateľov. Sú tu stratégie, ktoré môžu pomôcť, ako je vzdelávanie, inovácie a investície to sú užitočné nástroje. E, a nehovorím, že e, toto viedlo opakovane v deficitu, ale musíme sa pozrieť na ten časový rámec 40 e, miliárd v Španielsku. To bol práve ten balík finančnej pomoci. Avšak práve tieto peniaze sa neodzrkadlili ani v semestri, ani v kalendári. Prečo nemohli byť tieto peniaze investované e, do vzdelania, namiesto toho, aby sa peniaze na vzdelávanie krátili? E, toto naozaj je alarmujúce, pretože mnoho štátov e, kráti investície na vzdelávanie, ale na druhej strane ich situácia s deficitom nie je o nič lepšia a musíme sa z toho poučiť. Takže pokiaľ máme mať lepšie investície e, vo vzdelávaní, musíme vytvoriť aj potrebné nástroje, aby sme tak mohli urobiť. To je to, čo musíme urobiť. A z toho samozrejme závisí od politickej vôle. E, samozrejme máme e, dohody, zmluvy, ktoré musíme dodržiavať, avšak musíme byť viac flexibilní a zároveň veľkorysejší v našom prístupe ak môžem teraz hovoriť o zárukách, mladým ľuďom. E, výbor sa už pýtal na e, e, komisie na túto záležitosť. A my hovoríme, že áno, samozrejme, máte pravdu a vyvoláva to obavy. Chceli sme a cieľili sme čo na, na čo najrychlejšiu implementáciu, pretože niekedy e, sa musíme dívať na politiky, ktoré boli preddefinované a v konečnom dôsledku nie sú až také nápomocné, aby zredukovali nezamestnanosť mladých. E, musíme si opakovať a pripomínať, že toto sú peniaze daňových poplatníkov, ktoré musia byť e, vynakladané rozumne a efektívne. E, samozrejme, pokiaľ vynakladanie týchto prostriedkov nie je účinné, tak potom nikomu nepomáhame. E, nie je to politika, ktorá rieši koreňovú príčinu e, problému. Takže potrebujeme určitú flexibilitu, samozrejme. Bez pochyby, ale hovoríme o európskych e, peniazoch. No a potrebujeme aj správnu politiku, ktorá je efektívna a takú, ktorá efektívne vytvára nové pracovné miesta. To čo potrebujeme. A samozrejme existuje aj politická vôľa na navýšenie takýchto financí v určitých oblastiach e, e, musíme e, v tomto prípade jednať čo najrychlejšie. Súhlasím s množstvom pripomienok, ktoré odzneli v tejto diskusii. Myslím si, že musíme dávať dobrý pozor na kvalitu pracovných miest v nadchádzajúcom období. Za ostatné 4 roky keď sa opätovne pozrieme na situáciu so zamestnanosťou, a bohužiaľ sme častokrát e, príjmali nesprávne opatrenia. Je tu dlhodobá nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých a musíme vnímať e, realitu e, taká, aká je chudoba, ktorá je v súčasnosti na pracovnom trhu a takisto aj zamestanie na čiastočný úvezok, čo nie je dobrovoľným, dobrovoľnou voľbou tých, ktorí sú zamestnaní a tzv. Mm, samostatne zárobkové činné osoby, ktoré nie sú dobrovoľne samostatne zárobkovými činnými eh, osobami. To je eh, eh, koreňom problému a tie musíme vyriešiť. A toto je ďalší bod, čo spomínala pani McIntyre. Áno, samozrejme, podniky vytvárajú pracovné miesta, ale tie musia mať dostatočne regulačný rámec, aby takýto aby takéto pracovné miesta mohli ponúknuť e, európskym e, e, pracovníkom. A práve úsporné opatrenia vytvorili viacej probléme a európsky pracovníci sú sklamaní prístupom na európskej úrovni. Ak budeme mať dostatočnú flexibilitu, ak budeme mať vôľu vytvárať pracovné miesta, to by bolo tým, ten správny prístup. Nechceme vytvárať dodatočné problémy tými riešeniami, ktoré ponúkame a to je dôležitý e, bod. Európsky občania si musia byť vedomí, že sú súčasťou riešenia. Takže chceme zabezpečiť, aby Európska únia pomáhala vytvárať pracovné miesta, ale aby tieto pracovné miesta boli previazané so spoločnosťou, aby boli ukotvené e, v spoločnosti. A ďalšia pripomienka. E, existujú určité línie v rozhovore, ktoré boli populistické a od ktorých by sme sa mali odkloniť. To samozrejme je úzko prepojené e, s národnými stratégiami a nemá to nič spoločné s mojou e, správou ani správou e, prácou v, tejto, v tomto výbore. Zdá sa mi, že princíp, ktorý sme prijali my ako vypracovávateľia tejto správy, je propagovať dialog a dohodu, aby sme mohli prijať a zaujať silnú pozíciu. E, ale ja nebudem e, slepý k demagogickému e, prístupu. Niektorí ľudia, ktorých poznám, radi rozsievajú strach, pretože im to vyhovuje. A ja takýto rozhovor e, a takúto diskusiu odmietam akceptovať. Nehovoríme o otvorených dverách imigrácii. E, je skôr prekvapivé, že e, Európska pracovná agentúra sa skôr zaoberá imigračnými problémami v niektorých krajinách. Avšak toto nemá miesto na diskusiu na tomto výbore. Nemôžete ich zmiešavať takýmto spôsobom myslím si, že tu by sme mali hovoriť o vytvorení jednotného pracovného trhu pre celú Európsku e, úniu. To je to, čo chceme e, propagovať. Nejde iba o slobode pohybu. Ide aj o to, aby sme mali správne podmienky a e, správne pravidlá. Máme spôsoby, ako podporovať mobilitu. Pokiaľ tomu tak nie je, musíme mobilitu reformovať. A čo sa týka e, pracovnej mobility, musíme posúdiť e, problémy s prípadnou pracovnou mobilitou. Nehovoríme tu predsa o e, pristahovalcoch z tretich krajinách. Hovoríme tu o európskych občanov, o Španielsko, o Španieloch, ktorí sa snažia nájsť prácu v Nemecku. A je to jednotný európsky trh eh, pre celú Európsku eh, úniu. To, čo sa, to je to, čo sa snažíme eh, vytvárať, to je to, čomu veríme a to je to, čo sa snažíme vybudovať. Nechceme konfrontáciu. To by sme sa radi vyhli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne aj spravodajcovi, aj všetkým, ktorí sa zúčastnili. 9. septembra je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. A poprosím vás návrhy iba v angličtine vzhľadom na nedostatok času. Na budúce sa stretneme 29. septembra. Takže zatiaľ dovidenia a ďakujem za účasť.